V mysle článku 7 etického kódexu, ktorý sa týka poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o fin- finančné záujmy a konflikt záujmov, včera 15. júla 2014 som vymenoval 5 členov e, výboru alebo ktorá sa zaoberá hodnotením správania poslancov, tak som vymenoval. Ďakujem. A to je milé, že môj prospech tlieskate, to je prvýkrát. Takže všetko funguje, aj tlmočenie, výborne. Takže ešte raz by som začal zmysle článku 7 etického kódexu, ktorý sa týka poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ je finančné záujmy a konflikty záujmov. Včerajším dňom 15. júlom 2014 som vymenoval 5 e, členov poradného výboru, ktorý sa týka hodnotenia správania poslancov. Pán, pani Danuta Hübner, pani Delvos Teres, pán Sajat Karim, pán Francisco Soza Wagner a pán Jerzy Maštalka. Potom ešte ide tu o dvoch rezervných e, členov tohoto poradného výboru, ktorí ešte budeme musieť vymenovať, musíme ich kontaktovať a nedostali sme ešte spätnú väzbu od obidvoch. Pokiaľ je 5 riadných členov, môžu okamžite začať vykonávať svoju prácu. Chcem sa poďakovať kolegyňam, kolegom za ich ochotu, že chcú pôsobiť tejto oblasti. Ähm, Herr Gläser, Sie haben sich Pán Glezos, hlásite sa k rokovaciemu poriadku? Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, kolegyne, kolegovia. Včera ráno pán Juncker vo svojom vyhlásení, vo svojom prihovore ohlásil, že sa bude snažiť reagovať na želania občanov. No a neviem, ako to presne bude fungovať, totiž to ide o to, že náš predseda Šulc e, nechcel udeliť slovo kolegovi Papadakisovi, aby on sa mohol vyjadriť k tomu, z akého dôvodu vlastne tu došlo k takej takému vyhláseniu, nebolo možné, aby sa na to zareagovalo. Myslím si, že je to ničenie základov demokracie a bol by som veľmi rád, keby predseda Schulz, ktorého po, dobre poznám, aby uznal svoju chybu. Ďakujem. Glezos. Glezos, uh... E- Ďakujem pekne, pán Glezos tejto inštitúcii sa môže každý prihlásiť o slovo, môže sa vyjadriť k programu alebo k rokovaciemu poriadku, tak ako napríklad ste vykonali teraz, ste sa prihlásili, udelil som vám slovo. Nevedeli ste sa síce ani k rokovaciemu poriadku, ani k programu, ale mali ste možnosť sa vyjadriť. Pán Papadakis to včera nevykonal, on sa nehlásil o slovo a ani nevyslal nejaký signál, že sa chce vyjadriť, jednoducho začal hovoriť. A je nás tu veľmi veľa. Ak by každý začal takýmto spôsobom postupovať a hovoriť, tak nie je to už vlastne demokracia, ale je to viac hlasnosť, kde by vlastne nikto nevedel, kto čo povedal. A preto, pokiaľ ide o pána Papadakisa, požiadal som ho, aby počkal a aby sa riadnym spôsobom prihlásil o slovo. Ak by takto postupoval, udelil by som mu slovo. Nie je možné takto postupovať, že nikto, nikto nechce niečo vyjadriť keď niečím nie je spokojný. Okrem toho, pánovi Papadakisovi som dal príležitosť vyjadriť to, že on ako člen komunistickej strany Grécka ako nezaradený poslanec sa necíti byť zastupovaný pani Marine Le Pen, ja to plne chápem a preto ja na tomto mieste spomínam to, čo chcel len vyjadriť, že síce e, pani Marine Le Pen hovorila v mene nezaradených, ale nie v jeho mene, takže tým pádom sme to tu vyjadrili a vyjasnili. Dobre, teraz poďme k vymenovaniu štyroch členov Európskej komisie. Bolo mi oznámené, že je tu e, žiadosť e, o vyjadrenie v rokovacom poriadku. Pani Harms, nech sa páči. Vážený pán predseda Šulc, z nášho hľadiska je to tak, že my sme toho názoru, že by sme mali oddelenie hlasovať